uznesenie. Táto rozpráva sa teraz uzatvára a budeme o nej hlasovať dnes popoludní. Teraz máme ďalšiu tému na programe a to je situácia v Džibutsku. A tu dávam slovo jednému z autorov e, na 1,5 minúty slovo má pani Rivasi. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. To, čo sa deje v Džibuti už niekoľko rokov, je veľmi znepokojujúce Nedávne udalosti nás nemôžu uistiť po tom, čo sa revidovala ústava, aby sa e, prezident Gele mohol štvrtýkrát e, zúčastniť prezidentských volieb. Neustále prenasledovanie opozície, extrémna chudoba, násilie na ženách, nerešpektovanie ľudských práv. Jediné, čo by nám mohlo pripomenúť, že Džibote je demokracia, je to, že sú tam pravidelne voľby, ale sú tak manipulované, že skóre pána prezidenta Galeho nehovorí nič o, o, demokracii. A preto žiadame, aby tam mohli byť európske volebné e, misie na pozorovanie. A rovnako žiadame e, nezávislú pozorovaciu volebnú e, misiu, aby sa usko, ukončilo s volebnou maškarádou. Už niekoľko rokov e, je tam aj e, vojenská základňa. Uznávam, že moja krajina je zodpovedná za situáciu v Džibuti, ale aj Nemecko, Japonsko, USA a tak ďalej. Tam majú tiež vojenské základne. Preto vyzývam nielen Európu, ale aj e, vojensky implikované krajiny, aby konali a nielen vtedy, keď sú prinútené konať v zmysle svojich záujmov. Je konečne je potrebné prestať s pokritectvom. Korau. Na minútu dostane slovo pán Korau. Ďakujem pani predsedajúca. Djibouti je perfektným príkladom slabody EÚ v otázkach rozvojovej pomoci a ľudských práv. Naliehavé uznesenie je jediný nástroj a zbraň, ktorý má EP. Hm. Chceli by sme pripomenúť v sále, že Djibouti má strategické postavenie a samozrejme priťahuje záujem mnohých. Napríklad Čína investovala 8 miliárd dolárov do infraštruktúra. A vykonáva čím ďalej tým väčší vplyv aj na diplomatickej úrovni. E, Djibouti e, zároveň zaznamenáva masívnu prítomnosť zahraničných vojenských jednotiek, ale napriek tomu dochádza k neustálemu porušovaniu ľudských práv. Žiadame Medzinárodný súdny dvor, aby monitoroval situáciu, aby sa zabránilo zločinom proti ľudskosti a žiadame, aby všetci zodpovední boli vyšetrení a odsudení. Ďakujem. Už ste hovorili pomalšie, takže ďakujem. Pán Tenok, pani predsednička, Somálsko bojuje proti pirátstvu. Eritrea, tam je už 13 rokov a negatívny režim. Vidíme, že aj v Džibutsku je zlá situácia. Prezident vyhral minulý mesiac čtvrtý mandát 89% získal, takže nádej na zlepšenie tu asi nie je. Minulý týždeň sme videli, ako policia zautočila na opozíciu a predstaviteľa opozície, ten sa dostal do nemocnice. Vládne zložky zabili 37 ľudí, že to je ďalšia tragédia. Takéto incidenty hovoria o brutálnej a brutálnych aktivitách vlády proti opozícii, proti opozície. Musíme vytvoriť tlak proti vláde, aby implementovala politické reformy. Bolo to podpísané v roku 2015, bolo to východisko pre budúcnosť a treba zlepšiť ľudskoprávnu situáciu v tejto krajine. Ďakujem pekne, pán Panceri. Ďakujem. V Afrike je veľa prípadov režimov, kde presun moci e, sa robí na základe rodinných vzťahov a Džibuti je toho príkladom. Prezident e, postupil svojim e, rodinným príslušníkom rôzne paláce a majetky Zatiaľ, čo väčšina obyvateľstva žije v absolútnej chudobe, nedôstojne a navyše v tejto krajine sú aj prítomní mnohí utečenci zo Somálska či iných krajinách, krajín. Uh, Situácia v ľudských právach je nepriateľná v tejto krajine, hlavne postavenie e, žien treba poukázať na zodpovednosť prezidenta za porušovanie ľudských práv. To je naša povinnosť, ako aj celého medzinárodného spoločenstva. Je potrebné, aby sa EÚ začala čím skôr konať. Ďakujem pani, pani Veržia. Máte minútu. Merci, madame la présidente. Selon... Ďakujem. Podľa počtu diplomatov a tých krajín, ktoré majú vojenské základňa, ich čím ďalej, tým viac. Djibouti by bolo ale článkom stability, ale nie je to tak. Napriek tomu Djibouti má zaznamenáva e, obrovský ekonom, obrovské ekonomické zaostávanie chudobu a to sú len veľmi slabé slova. Toto uznesenie je zároveň revolúciou. Ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli k tomuto textu. Poukazujeme v ňom hlavne na neustále a narastajúce represálie, hlavne po masakri Buldubu 22. decembra 2015 a hlavne tí, ktorí boli postihnutí, pretože poukázali na tento zločin. Odsudzujeme volebnú maškarádu e, prezidenta. Všetci tí, ktorí získavajú takéto skóre vo voľbách, len poukazuje na to, o aké voľby ide. A bohužiaľ aj Africká únia uznala e, neregulárnosť priebehu týchto volieb. A teraz musíme konečne konať e, hlas džibutských žien, ktoré boli veľmi odvážne a ktoré začali s hladovkou, aby poukázali na tie zločiny, ktorými trpia zo strany vojenských jednotiek. Áno, je to naliehavá otázka. Treba konečne zdvihnúť tú železnú oponu, ktorá e, stojí nad krajinou a pomôcť im. Pani Gabriel, ďakujem pekne, pani predsednička. Partnerstvo, ktoré Európska únia má s Džibutskom, je dôležitým partnerstvom, predovšetkým pokiaľ ide o regionálny kontext v africkom rohu, pokiaľ ide o podporu mierovej situácie a boji proti pirátstvu. Z týchto dôvodov zhoršovanie politickej klímy, ktorá môže potenciálne destabilizovať krajinu a celý región, nás znepokojujú v týchto dňoch mám tri pripomienky. Poprvé, Európska únia musí podporovať džibutskú vládu, aby dodržiavali ľudské práva, právny štát a demokratizáciu, vrátane e, venovania väčšej pozornosti týmto aspektom v rámci indikatívneho národného programu. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť tohto parlamentu, musíme sa sústrediť na prvky, ktoré sú najviac problematické v súčasnosti a nesmieme sa strácať v jednotlivých e, detailoch. Džibutsko musí posilniť aj úlohu ženy v spoločnosti, musí sa uznať viac. Nesmieme strácať zo zreteľa priority, pretože situácia je naliehavá. Podporujem, aby kolegovia podporili návrhy. Po... Musíme poukázať na eh, to, že niektoré prípady treba vyriešiť, treba dať na tých, ktorí sú zodpovední predsud. a ďakujem pekne za konštruktívnu spoluprácu na tomto uznesení. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Nart. Nevidím tu rečníka. Teraz zostane slovo pán Pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam tento návrh uznesenia, ktorý reaguje na voľby, ktoré ktoré v apríli sa konali v tejto krajine a kde po štvrté už vyhral prezident Kile, ktorého ja považujem za jednu z kľúčových osôb tých problémov a tragédií, ktoré sa v Džibuti dnes dejú. Je dobré, že máme takéto uznesenie, kde žiadame, aby sa preverilo, do akej miery tieto voľby, kde prezident získal 87% a podľa všetkých dokladov oslavoval víťazstvo ešte predtým, než vlastne voľby skončili, je treba, aby medzinárodné spoločenstvo aj my, aby sme žiadali, aby sa preveril priebeh týchto volieb. Treba tlačiť na tohoto prezidenta, ktorý takýmto spôsobom si zmenil ústavu a predložil vlastný mandát, aby riešil problémy tohto malého štátu, problémy, na ktoré sa tu poukázalo. Veľká chudoba, postavenie žen v spoločnosti, potlač potlačanie opozície politickej, nemožnosť žien emancipovať sa, takže podporujem uznesenia. Ďakujem pekne. Pán Nart, chcete sa vyjadriť teraz? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Obvykle v Európskom parlamente robíme vyhlásenia a odsúdenia, ale obvykle retorické o porušovaní ľudských práv v mnohých krajinách sveta. Džibuti, okrem toho, že je to miesto, kde porušovanie ľudských práv je obvyklé, e, má navyše Ehm, mm, zastúpené európske vojenské jednotky a v týchto vojenských základniach by sme mali obhajovať e, ľudské práva, hlavne operáciou Atalanta. Je naozaj nevyhnutné, aby sme okrem reči pristúpili skutočne aj k aktom, vychádzajúc aj z dohody z Kotonu a aby sme efektívne e, vyvinuli nátlak na džibutskú vládu. Ďakujem pekne, teraz pani Arena. Ďakujem pekne, pani predsednička budem hovoriť o ženách, o ženách, ktoré som mala príležitosť stretnúť, ktoré boli obeťami znásilnenia. Znásilnenie e, sa udialo zo strany vojakov. Tieto ženy žiadajú svoje právo, aby sa dožiadali spravodlivosti nezávislej. Kolegovia už hovorili o situácii v Džibutsku. Je pravda, že Džibutsko je partnerom v našom regióne, v regióne africkom, ako to povedali kolegovia. A nemôžeme tolerovať beztrestnosť voči týmto tý, voči týmto ženám. Tieto ženy sa snažia dostať k ľudskej dôstojnosti, ktorá im prináleží. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Bohužiaľ, e, stále počúvame to isté. To, čo sa deje v Džibutsku, vidíme aj v iných krajinách a niekto sa tu dostane ako prezident k moci, potom sa mu to zapáči, chce ostať pri moci, menia sa tu zákony a využíva sa na to armáda, a kontroluje sa celým režimom celá krajina, bojuje sa proti opozícii, tu diktátori neumožňujú žiadne práva, predovšetkým upierajú ich ženám, takže toto sa deje aj momentálne v Džibutsku odkedy sa prezident tejto krajine dostal v roku 99 k moci, tak je situácia taká, ako ju máme. My v Európskej únii dávame viac než 100 miliónov eur ako pomoc a musíme jednoducho zvážiť, či chceme v tomto pokračovať. Musíme prestať s touto podporou, pokým neuvidíme, že budú nové a férové voľby slobodné. Ďakujem veľmi pekne. Pán Weidenholzer, ďakujem pekne, pani predsednička. Republika Džibutsko sa nachádza v krízovom regióne. Ide o africký roh, to, čo sa deje tam, to má dopad potom aj na Európu. Ide o terorizmus, represálie a materiálna e, chudoba. To sú všetko dôvody, ktoré vedú ľudí k emigrácii. Čibutsko je malou krajinou a mohol by to byť ostrov stability, mohol by to byť dokonca aj model pre celý región. Európa podporuje túto krajinu v relevantnej miere, táto podpora je dôležitá, ale už dnes prediskutovaný vývin situácie e, e nás znepokojujú Pozrieme sa na voľby, pozrieme sa na slobodu tlače. To sú všetko situácie, ktoré vidíme a vnímame veľmi negatívne. Myslím si, že by sme nemali hovoriť iba o vývine situácie. V tejto krajine musíme konečne vyvodiť určité e, závery. Ďakujem pekne kolegovia. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave a pán Polčák dostane ako prvý slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, tak ako aj v minulom prípade, v prípade Gambii, aj v prípade Džibutska musíme protestovať proti porušovaniu ľudských práv. Treba však povedať, že súčasný prezident vo volebných maškarádach nadviazal aj na situáciu prezidenta, ktorý tam vládol pred ním 22 rokov. Zdá sa, že to je politická tradícia. Naša úloha nie je taká, aby sme túto tradíciu nepodporovali Súhlasím s tým, čo povedal pán Kelly. Ako v prípade Gambie, aj tu sa musíme pozrieť, aká je vlastne rozvojová pomoc, ktorú poskytuje Európska únia. Myslím si, že tých 105 miliónov je veľkou sumou a v situácii, kde sa tam nedodržiavajú základné ľudské práva, boj s chudobou sa využíva skôr ako prostriedok na obohatenie sa, musíme prehodnotiť tie sumy, ktoré im dávame. Ďakujem. Pán Marias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Napriek tomu, že Djibouti má len asi 800 tisíc obyvateľov, nemá veľa prírodných zdrojov, je to malá krajina, je postihnutá veľkou chudobou, nezamestnanosťou a je to zároveň tranzitné miesto migrujúcich z Afriky Džibutská vláda je zodpovedná za mnohé porušovanie ľudských práv. V, počas volieb v roku 2013 vláda potlačila manifestácie opozície a došlo k mnohým umrtiam. E, bola spochybnená tiež legalita mm, Volie pak k tomu došlo potom k masívnemu zadržiavaniu predstaviteľov opozície, k mučeniu aj ženy v Džibuti sú vystavené celej sérii násilia, zločinov a porušovania ich práv. Je potrebné, aby EÚ vyvinula e, nátlak e, na to, aby sa rešpektovali ľudské práva. Džibuti musí podpísa, podpísalo určité záväzky v oblasti rešpektovania ľudských práv, musí ich aj rešpektovať Pán Korel, mm, v Džibuti, v tejto malej krajine, prezident realizuje skutočnú diktatúru založenú na klientelizme, korupcii, dochádza k neustálemu zadržiavaniu, nútenému e, nú, mučeniu a ďalej Francúzsko, Čína, Japonsko a mnohé ďalšie krajiny, ktoré pochopili geostrategický majú tam vojenské základne ale situácia je ešte vážnejšia, keď si uvedomíme, že sú tam jemenskí a somálsky utečenci. A v regionálnom kontexte sa situácia tejto krajiny zhoršuje. Ak toto uznesenie je prvý významný krok, žiadame, aby e, e, prokurátor Medzinárodného súdneho dvora aplikoval a urobil patričné kroky, rovnako ako treba zrušiť pomoc diktátorovi režim, ktorý e, devastuje takýmto spôsobom svoje obyvateľstvo e, geostrategická pozícia Džibuti nie je dôvodom nášho, e, nášho ticha. Nano. Pán Bonano. Grazie, signor Presidente. Ďakujem. Znovu hovoríme o krajine v Afrike. Každá krajina má svojho diktatúra, je tam nešťastie, nie je tam demokracia. V Líbii, keď tam bol Kadáfi, tak tam bolo lepšie teraz alebo predtým. Je jasné, že sú tu nejaké peniaze v hre, potom je tu Čína, Európa, USA, využívajú situáciu, ale aký je finálny výsledok celej tejto situácie? Výsledkom je, že dobre, všetkým to takto vyhovuje. Arabská jar, e, ktorú, ktorou si naplnili ústa mnohí z nás, tak to bolo skutočný kopanec e, všetkým a nakoniec Afričania chcú diktátorov, pretože demokracia v Afrike nefunguje. Tým sa dostávame na koniec spontánnej rozpravy. Ak som niekoho vynechala, nevynechala som niekoho. A teraz zostane slovo pani Jourova. Pani komisárka, či predsa len nech sa páči, máte slovo. Pani Kienge. Ďakujem, pani predsedajúca. Týmto hlasovaním vyjadrujeme naše obavy za bezpečnosť tých, ktorí utekajú pred chudobou, hladom alebo násilím a ktorí sa snažia dostať na arabský poloostrov a riskujú svoj život na ceste. Potrebujeme silné demokratické opatrenia. Žiadame, aby džibutská vláda zabezpečila bezpečnosť tých, ktorí utekajú, aby obchodníci s ľuďmi, ktorí e, zneužívajú e, postavenie tisícok nešťastných ľudí. Je to podobná situácia ako v Stredomori. Veľmi často k tejto situácii dochádza v tichu tisícky kilometrov e, v, od Európy v Edenskom zálive keď e, musíme odstrániť tieto siete obchodníkov s ľudskými e, bytostiami a musíme tiež poukázať na neustále zneužívanie e, ľudí a exploatáciu ľudí v krajine. Pani komisárka. Honorable members of the European... Vážení, EÚ a Čibutsko majú dlhodobé vzťahy a EÚ zostáva dôležitým partnerom. Djibouti aktívne podporovalo e, regionálne a aktivity členstvo v jednotlivých a e, združeniach Africká misia do Somálska a takisto boj proti Al-Shabaab a s cieľom zabezpečiť somalský politický proces. Na domácej úrovni rozvoj politických a ľudskoprávnej situácie v Džibuti je otázkou obáv. Aktivisti v oblasti ľudských práv sú e, zastrašovaní a e, zužuje sa politické e, pole, hlavne s blížiacimi sa prezidentskými voľbami 8. apríla 2016. Pozdĺž predo, počas predvolebného obdobia podporcovia opozície boli zatýkaní a zadržiavaní bez ob, e, obvinenia. EÚ sleduje tieto prípady a vyjadrilo svoje a Európska únia vyjadrila svoje, svoje odsúdenie. V decembri 2015 polícia e, e, narušila tradičný náboženský ceremoniál na okraji hlavného mesta Džibutska. Tento zákrok viedol k viacerým umrtiam. EÚ vydalo stanovisko k tomuto, tejto, tejto príležitosti, kde žiadalo vyjasnenie udalostí a aby boli potrestaní páchatelia. EÚ odsudzuje násilné kroky a domnieva sa, že medzinárodné vyšetrovanie k týmto otázkam je, ne, je nadmieru ne, nevyhnutné a víta vy, uh, e, vytvorenie vysokého úradníka pre ľudské práva, ktorý bude v, ten, v Džibuti tento týždeň a pomôže vyjasniť e, udalosti. Pokiaľ ide o nedávne prezidentské voľby, prepustiť e, vydanie výsledkov e, z volebných miestností by bolo zvyšilo transparentnosť procesu. Európska únia s polutovaním konštatuje, že dialog, implementácia k politickým a e, inštitucionálnym reformám medzi vládou a koalíciou opozičných strán. Ku koncu roku 2014 sa minulý rok zablokoval. Je to zmeškaná príležitosť angažovať sa e, v demokratizačnom procese v Džibuti. Demokratizácia a e, riadenie, ako aj väčší rešpekt ľudských práv sú nevyhnutné, aby sa zabezpečila vnútorná stabilita Džibuty pri konfliktoch a v e, boji proti chudobe. Preto Európska únia i naďalej bude pozbudovať všetky politické sily, aby znovu rozpustili politický dialog s cieľom e, angažovať sa v smerom k dobrému riadeniu a ukončeniu napätia, ktorému je vystavená krajina za posledné roky. Pokiaľ ide o otázku pani Arena, aké je pozícia EÚ vo veci e, otázok ž, ž, práv žien v Džibuti, e, od odsúdenie znásilnení džibutskou armádou, nož tak chcem vás uistiť, že EÚ e, úzko sledovala o tieto e, pozorne sledovala tieto udalosti a e, vyšetrovanie by malo zabezpečiť, aby spravodlivosti bolo E, vyhovené. Všetky, všetci relevantní e, aktéry by mali sa podielať na zlepšovaní ľudskoprávnej situácie v krajine. Ďakujem. Ďakujeme pani komisárka. Máme tu 6 návrhov uznesenia. E, tie uzatvárajú túto rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční o chvíľku. Prerušujem zasadnutie na niekoľko minút, kým začneme hlasovať. Ďakujem vám.